máme vykonávanie odporúčaní uvedených kolcovnovej správy o Izraeli a Palestíne. A najprv v mene rady pán López Garido. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu za príležitosť, že môžem vystúpiť k tejto otázke o misii, ktorá bola pod záštitou OSN o konflikte v Gaze a ktorá sa konala na prelome rokov 2008-2009. Táto misia je známa ako Goldstonová, Goldstonová správa. OSN zaznamenalo veľmi pozorne vyhlásenie generálneho tajomníka OSN pána Banky Muna v Rade bezpečnosti v januári 2009, kde informoval o svojich dojmoch v návšteve v Gaze. Navyše vyhlásenie správy, o ktorej sa hovorilo už v predchádzajúcom bode, teda táto Goldstonová správa, ktorá sa urobila v polovici septembra roku 2009 a O tejto sa diskutovalo 14. septembra až 2. oktobra na 12. zasadnutí Rady OSN. EU už od začiatku, od začiatku tohto konfliktu nástojila na tom, že zúčastnené strany musia plne rešpektovať ľudské práva, aby splnili svoje povinnosti v zmysle medzinárodného práva pre ľudské práva. By sme veľmi pozorne sledovali aj vyšetrovania vyplývajúce z E, tejto situácie. Švedské predsedníctvo stanovilo v Ženeve stanovisko únie. Poprvé, EÚ si myslí, že táto správa je veľmi vážna. Sú tam vážne obvinenia o porušovaní ľudských práv, vrátane e, zámerných útokov na civilné obyvateľstvo a zároveň EÚ žiada, aby prebehlo spravodlivé vyšetrovanie porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zúčastnených strán v zmysle medzinárodného práva. A misia posiela odporúčania tak Izraelu, ako aj Palestíne. EÚ potvrdila svoj konštruktívny postoj v súvislosti s Golštonovou správou, keď 27. januára, teda pred mesiacom, v Rade bezpečnosti OSN vystúpila a Únia ukázala, že je potrebné pokračovať vo vyšetrovaní porušovania ľudských práv v tejto oblasti. A môžem vás informovať, že 4. februára 2010, teda pred niekoľkými dňami, generálny tajemník OSN zverejnil správu a uzávery z Gosunovej správy. Generálny tajomník postúpil izraelské odpovede pôsobenia na palestínskom území a teda, že sa nemohol vyjadriť ešte k ďalším otázkam. A otázka je, ako sa bude táto téma riešiť na valnom zhromažení OSN. Priorita španielského predsedníctva je dosiahnuť konsenzus v pozícii EÚ ešte pred návrhom rezolúcie ktoré chcú palestínske orgány predložiť na valnom zhromaždení. Máme dvojaký cieľ. Na jednej strane, aby sa toto uznesenie prijalo konsenzuálne a ak nie, tak nech je tam čo najintegrovanejšie stanovisko EÚ v tomto zmysle. Ale zdôrazňujem, že my podporujeme to, čo žiadala Goldstonová správa, teda aby prebiehali nezávislé a dôveryhodné vyšetrovania všetkých prípadov porušovania ľudských práv na týchto územiach. Ďakujem. A teraz pani Georgieva, nech sa páči za Európsku komisiu. Ďakujem, pán predseda. Len by som chcela podporiť to, čo povedalo eh, španielsko, španielské predsedníctvo Hoci EÚ nepodporila všetky odporúčania, je celkom jasné, že berieme správu, e, Goldsteinovú správu veľmi e, vážne. E, ide tu o to, aby sa spustilo vyšetrovanie na všetkých zúčastnených stranách konfliktu, pokiaľ ide o porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany účastníkov konfliktu. A toto Prešetrovanie by malo byť v súlade s medzinárodnými štandardmi. Kroky, ktoré doteraz e, podnikol Izrael, palestínska samozpráva a Hamas, e, nie sú e, dostatočné na to, aby poskytli uchopiteľné výsledky. Napriek tomu musia sa zodpovedať a Európska únia naďalej vysiela kľúčové posolstvo, totiž to, že účastníci konfliktu musia podniknúť a umožniť nezávislé vyšetrovanie týchto porušení. Keďže toto sa priamo týka môjho portf portfólia, môžem len povedať, že komisia podporuje, e, dáva prostriedky humanitárnym organizáciám, ktorých projekty pomáhajú e, palestinskému obyvateľstvu. Európska únia sa bude snažiť zabezpečovať, aby sa na, na stretnutí, marcovom stretnutí Rady pre humanitárne právo, aby sa všetko preverilo. A v tejto súvislosti ide aj o rezolúciu a v tomto kontexte by som vám tu e, zdôraznila, že 18. februára bola predložená e, rezolúcia potom e, je tu správa, správa e, Spojených národov nasledujúca po Goldsteinovej správe a palestínska strana, keď predkladala túto správu, e, sa vyjadrila, že pokiaľ ide o piatok 26. februára, opätovne ide o podporenie rezolúcie z 5. novembra 2009 a ide o, vyžad, e, o žiadanie e, generálneho tajomníka OSN o ďalšiu následnú správu o 5 mesiacov. Členské krajiny a komisia intenzívne túto otázku konzultujú s cieľom dosiahnuť spoločné stanovisko k, tomuto, k tejto rezolúcii a tu by som veľmi podporila španielske predsedníctvo do tej miery, že je dôležité hľadať spoločné stanovisko EÚ a vyhnúť sa e, predošlým, predošlému rozštiepeniu na vlastne tri linky rokovania. Ďakujeme a teraz e, za jednotlivé politické skupiny. Najprv pán Brok, dve minúty za PPE. Vážený pán predseda, vážený pán predseda rady, pani komisárka. Myslím si, že to, čo sa povedalo, že vyšetrenie porušovania medzinárodného humanitárneho práva je veľmi dôležité a že podľa toho sa budeme orientovať podľa výsledkov. To sú závery, ktoré musíme overiť, ale zároveň toto musí smerať voči obidvom stranám. To znamená, že voči tým, ktorí viedli asymetrickú vojnu a ostrelovali mesta, a pôsobili v intenzívne osídlenej oblasti a nastala situácia, ktorá je typická pre asymetrické vedenie vojny. Dôležité je to vyšetriť férovo, v čo verím, a nie, aby tu boli jednostranné závery. Myslím si, že toto všetko poukazuje na to, že na Blízkom východe, ale v iných porovnateľných regiónoch, iba mierové riešenie je riešením trvalým. Iba mier môže vyriešiť problémy. To znamená, že sú tu samozrejme aj bezpečnostné aspekty štátu Izrael, ktoré musíme brať vážne a sledujeme situáciu a je problematické aj to, že teraz vyvíjajú nové raketové systémy. Chcel by som pripomenúť to, že medzinárodné prešetrenie situácie je v poriadku, ale nie je všetko v poriadku s Goldstonovou správou, lebo on sa, on sa zaoberal iba obsadenými územiami, okupovanými územiami. A dôležité je si uvedomiť, že na Rade pre ľudské práva žiaden členský štát Európskej únie nesúhlasil s tou správou. Buď sa zdržali, alebo napríklad ako Francúzska a Spojené kráľovstvo sa vôbec zdráhali sa zúčastniť hlasovania Myslím si, že z tejto situácie vyplýva, že bojovníci za demokraciu ako Kuba, Nigéria, ktorí podporili toto, túto rezolúciu, e, toto by sme mali zohľadniť pri hodnotení celej situácie. Rozhodne je dôležité sa zasadzovať za ľudské práva, ale táto správa nemá slúžiť na to, aby sa viedla politika proti jednej strane. Ďakujem pekne. Pani de Kaiser, nech sa páči. December 2008. Operácie v Gaze. Väčšina obetí boli deti, ženy, zničené školy, domy, obyvateľstvo nebolo možné, nemohlo újsť. Ja som bola v Gaze aj s niektorými kolegami a boli sme skutočne vyvalení, že takáto tragédia sa môže rozvíjať pred očami a pod očami medzinárodného spoločenstva. Gaza sa odtedy nezmenila, neustále je tam obrovské ničenie a tiež e, Goldstonová správa, pán Brok, je rozdiel medzi e, Goldstonovou správou a uznesením. Táto odvážna Goldstonová správa, ktorá žiada spravodlivosť, je to varí tak veľa žiadať, a čo sa stalo s touto správou? E, na tohto sudcu Goldstona bol dezakreditovaný, neustále ho označujú za antisemitu, ale treba povedať, že Izrael nie je výslním rešpektovania ľudských práv a rovnako to platí aj pre Hamas. Ale treba povedať, a ja sa ospravňujem pred kolegami, že izraelská vláda je jediná, ktorá používa teror na to, aby zablokovala túto správu. Ale boli ste napríklad aj včera v parlamente a nemôže, predsa nie je možné, aby sa aj parlament istým spôsobom ohrozoval alebo sa mu vyhrožovalo. Musíme žiadať rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. A hovorím tiež pánovi Libermanovi, vy nie ste vítaní nie preto, že rešpektujete Izrael, ale preto, že vaše rasistické a xenofóbne pozície e, nezodpovedajú európskym hodnotám. Žiadny demokratický štát si nemôže dovoliť prekračovať medzinárodné právo bez toho, že by sa tomu za to nezodpovedal. A EP sa nenechá zastrašovať a naďalej budeme žiadať, aby sa robila spravodlivosť, aby boli osvetlené príčiny tragédie v Gaze, samozrejme bez nejakého preháňania, ale rozhodne a žiadam Európsku komisiu, aby sa pridržiavala len toho, aby bolo všetko osvetlené a aby bola spravodlivosť, nič viac a nič menej. Pani Mates na dve minúty. Vážený, vážená pani komisárka, vážení predstavitelia predsedníctva, správa Goldstone sa snaží e, hovoriť o mandáte, ktorý je nasledovný, alebo bol nasledovný, preveriť všetky porušenia medzinárodného práva, e, humanitárneho a ľudskoprávneho práva, ktoré, by, ktoré mohli e, byť spáchané v kontexte vojenských operácií v pásme Gazy v období od 27. decembra 2008 do 18. januára 2009, či už pred, počas alebo po tomto období. A to presne e, gol, správa, správa, e, a to nebol to len on, ktorý ju vykonával, ale jeho dve kolegyne, toto presne skúmala, takto postupovali zisťovania k tomu, čo sa udialo v Gáze a táto správa prichádza s, e, so závermi, ktoré sú znepokojivé, a to používam slabšie slovo, sú naozaj veľmi, veľmi znepokojivé. E, vo väčšine e, otázok, ktoré si všímali, sa hovorí o porušeniach medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva, ďalej ženevského dohovoru, tie boli spáchané e, štátnymi zložkami, ktoré e, si osobujú právo, teda e, zo štátu, ktorý si osobuje tvrdenie, že je jediným demokratickým štátom v regióne. To by sme nemali akceptovať. Takže keď nás vyzývajú, aby sme sa k tejto správe vyjadrili, tak nejde tu o to, či sme za Izrael alebo proti, alebo za palestíncov či proti im, alebo za či proti Hamasu. Otázka znie, či odsudzujeme porušenia medzinárodného práva, medzinárodného humanitárneho práva a tiež ženevského dohovoru bez ohľadu na to, e, kto ich spáchal. To si musíme ujasniť a na to musíme odpovedať. Teraz má slovo pani poslankyňa Lukas. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela vyjadriť, že ma veľmi teší, že diskutujeme konečne o tejto správe tu v pléne, pretože je to veľmi dôležitá otázka a do dnešného dňa Európska únia absentovala v týchto otázkach a to je hamba. Nie je prípustné, aby rada naďalej ešte nepotvrdila e, tieto zistenia, tieto správy. Komisia to zobrala veľmi vážne, ale to nestačí. Nestačí len e, toto, treba to podporiť ale keď tvrdíte, že to podporíte, urobte to explicitne a verejne a podporte aj radu, aby to urobila. A teší ma, že e, v návrhu uznesenia e, parlamentu e, k Rade o ľudských právach máme dva veľmi silné, silné odseky, ktoré žiadajú verejné vyzývanie implementácií rozhodnutí tohto, tejto rady. Treba tu aj aktívne monitorovať, či sa tie odporúčania dodržiavajú a či sa konzultuje s externými misiami EÚ priamo v teréne. Pretože Doteraz to vyzerá tak, že ani Izrael, ani Hamas si e, nesplnili dostatočne seriózne svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o jednotlivé ciele a taktiky použité počas týchto e, akcií boli, boli nariadené vojenskými zložkami a zo strany Hamas e, jednoducho nie sú dostatočné vyjadrenia k odpaľovaniu rakiet je dôležité, aby EÚ vyvíjala tlak na generálneho tajomníka OSN, aby sme v e, konečnej miere e, bojovali proti humanitárnej kríze v pásme Gazy, aby sme vyzývali vysokého predstaviteľa, aby nadalej tlačil na Izrael, aby e, prerušil obliehanie a aby znížil utrpenie. Ďakujem pekne a teraz pán Kaminský na dve minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni, Myslím si, že Goldstoneová správa nie je vyvážená a nie je spravodlivá. Bola pripravená zo strany USN, e, OSN, ale aké štáty dosť boli zapojené? Napríklad bolo to, bol to Irán, Somálsko a tak ďalej. Aké právo majú tieto štáty, keď oni sami neberú vážne ľudské práva? Ja si myslím, že táto správa má veľmi pochybný zdroj. Je to taký zdroj, ktorý je posadnutý negatívnym postom k Izraelu. Zo všetkých 25 rezolúcií, ktoré sa oberali e, ľudskými právami, ktoré schválila táto e, rada, 20 smerovalo proti Izraelu. Žiadna, žiadna, žiadna rezolúcia sa e, nesmerovala voči tým krajinám, ktoré porušujú všetky práva, všetky práva, to znamená, že ľudské práva, práva žien a tak ďalej. To znamená, že aby som chcel zdôrazniť jednu vec. Myslím si, že táto správa je nevyvážená a okrem toho sa snaží vysvetľovať teroristické aktivity, ktoré vykonával Hamas. Chýba tu jedna veľká vec. A síce, že čo predchádzalo eh, tým, tomu zásahu Izraelu, bolo to 8 rokov, kde tisíce raket boli vyslané smerom k Izraelu a zasahovali nevinných občanov. Každá, každý štát má právo sa chrániť proti terorizmu a to sa týka aj Izraelu. Bolo tam viac ako 150 rozsudkov, ktoré sa týkali izraelských vojakov za pôsobenie v Izraeli. Sú tam slobodné médiá, sloboda prejavu a toto všetko je kritizované. Ale pozrieme sa na druhú stranu. Na strane teroristov tam takéto niečo nie je. Preto zopak- musím zopakovať, táto správa nie je vyvážená, nie je spravodlivá a útočí na nášho najväčšieho spojenca v OSN. Preto ju nemôžeme brať vážne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Triantafilides. Vážený pán predseda. Správa sudcu Goldstona jasne dokazuje, že ide o jasné porušovania ľudských práv a humanitárneho práva Izraelcami na palestínskom ľude. Bol tam vážne porušený aj štvrtý ženevský dohovor. Zatiaľ, čo aj palestínci alebo správa palestíncov kritizuje a palestínci akceptujú túto správu, ale Izraelci nie. Vyzývame členské štáty EÚ, aby boli na výške princípov, na základe ktorých sa vytvorila EÚ a medzinárodné právo. A žiadame, aby Golsonová správa sa prediskutovala na valnom zhromažení OSN a v Rade bezpečnosti, aby sa táto správa prijala a aby sa prijali opatrenia treba ísť aj na Hákský súdny dvor. Ak chceme skutočne vyriešiť e, problém v Palestíne, e, musíme ukončiť s týmito zločinmi. Na základe tejto správy treba tiež uvažovať o tom, že by sa prerušilo prehlbovanie vzťahov medzi EÚ a Izraelom. Palestínsky a izraelský ľud majú právo na budúcnosť a na život a my máme povinnosť sa zmobilizovať, aby sme dosiahli mierové riešenie v tejto oblasti. Je potrebné túto golstonovú správu na to použiť, aby došlo k spravodlivému riešeniu. Pán Belder, nech sa páči. Ďakujem pekne. Goldstonová správa eh, bola na programe návštevy delegácie v Izraeli. Čo sa týka vojenskej ľudskoprávnej strany, získala naša delegácia mnohé informácie o tom, ako prebiehalo šetrenie v samotnom Izraeli. Videli sme, že postupovali veľmi svedomite a zaoberali sa tými kritickými bodmi k správe. To sme mohli zhodnotiť. Okrem toho, izraelské ozbrojené zložky vyvrátili všetky výčitky, respektíve brali prípadné výčitky veľmi vážne. A tu je veľký rozdiel porovnaní s Hamasom. Kedy Hamas preverí to, čo sám vykonával? Vážený pán predseda, tie informácie, ktoré sú v dispozícii ofenzíve Izraelu, poukazujú na to, že Hamas úplne vedome a úmyselne vystavil civilné obyvateľstvo útokom. Izraelská administratíva musela chrániť svoje obyvateľstvo pred raketami, ktoré roky smerovali na Izrael a vykonali mnohé ochranné opatrenia počas samotnej ofenzívy. Musím povedať, pán predseda, že zaujaté prešetrovanie situácie, hodnotenie situáciu vôbec neulahčí. Teraz pán Bontes. Ďakujem pekne, pán predseda. Od začiatku bolo jasné, že Izrael ako útočník ako pá, bude prezentovaný ako útočník alebo páchateľ v tom konflikte v, Ga, v Gaze. Ten konflikt vlastne ešte podnecovali také štáty ako Pakistán alebo Egypt a vieme, aká je situácia pri ľudských právach v týchto štátoch. Vieme, že tamto nedosahuje požadovanú úroveň. To znamená, že musíme zohľadniť aj tú skutočnosť, že z pásma gazy bolo vystrelených tisíc, niekoľko tisíc rakiet, a to počas dlhého obdobia. A samozrejme, Izrael využil svoje právo na obranu. Potom to bola taktika Hamasu, ktorý využíval civilné obyvateľstvo ako ľudský štít, alebo napríklad skladoval zbranie v civilných budovách. A to sa tu vôbec nespomína. Nespomína sa ani to, že policajti Hamasu sú vlastne vojenskou organizáciou, ktorá bojuje proti Izraelu. Vážený pán predseda, Goldstoneová správa by mala byť hodená do koša, a to okamžite. Nemali by sme sa vôbec o nej baviť je to súčasť určitého politického postupu a viac tomu nemôžem povedať. Ďakujem. Verejná mienka je rozdelená, pokiaľ ide o Goldstonovú správu. Predovšetkým vojenské sily v Izraeli sú obviňované z toho, že umyselne spôsobili smrť mnohým civilistom v priebehu operácií gerilového e, typu. Je to veľmi závažné obvinenie a vychádza z rôznych nepopierateľných faktov. ale bolo tam aj veľa miest a domov, kde boli skladiska zbraní, bolo tam aj veľké množstvo budov, e, ktoré využíval Hamas. A to izraelské sily zistili, boli tam použité techniky Nogdžuf, takže keď letectvo upozornilo obyvateľstvo v týchto častiach, tak sa tam vypustili alebo použili výbušniny, ktoré mali tieto štruktúry a budovy porušiť a to slúžilo na to, aby obyvatelia v Gaze boli varovaní a mohli tento priestor opustiť. Kto využíva všetky tieto opatrenia, nemôže byť obviňovaný z toho, že chce úmyselne uškodiť civilnému obyvateľstvu. Včera som sa stretol s dvomi veľkými politickými osobnostiami do poludnia s ministrom zahraničia Izraela a popoludní so zástupcom Národného orgánu Palestíny. A v oboch týchto prípadoch som si želal, aby konečne sa prestali používať zbranie, pretože už príliš veľa rokov v tejto oblasti pretrváva boj EÚ žiada od oboch týchto orgánov a vlád, aby došlo k ukončeniu vojenského konfliktu a je potrebné sa snažiť neprilievať viacej olej do ohňa. Ďakujem za pozornosť. Ako ďalší. Ďakujem pekne a teraz ja prevezmem predsedníctvo a budem hovoriť v mojom materinským jazyku maďarčine. A teraz vystúpi pán Hoved na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý rok vysoký komisár pre ľudské práva prišiel do parlamentu a povedal nám, že Goldstoneová správa zistila porušenie ľudských práv na obidvoch stranách konfliktu a že táto správa bola objektívna a splnila medzinárodné štandardy. To znamená, že nezahadzujeme túto správu. Postupujeme seriózne. Ja som hovoril so zástupcami tak eh, izraelskej vlády, ako aj eh, palestinskej administratívy. A mal som možnosť hovoriť zástupcami komisie ktorí e, skúmali situáciu. Snažili, oni sa snažili spolupracovať s Goldstoneom, snažili sa pôsobiť kredibilne počas vyšetrovania a snažili sa e, zistiť, kto je zodpovedný za násilné aktivity. Potom aj Marko Pozner, e, štátny tajomník, tu bol svojho času. No a treba som chcel povedať španielskému predsedníctvu. Čo sa týka toho hlasovania na úrovni OSN, Nesmieme ohrozovať koncenzus na úrovni Európskej únii. Keby sme sa e, zdržali všetci e, hlasovania, nerešpektovali sme tie obete, ktoré, ktoré nastali. A e, vieme ale, aké bolo hlasovanie naposledy a myslím si, že dôležité je radšej vyvíjať tlak. Toto vyšetrovanie je veľmi dôležité z hľadiska držiavania medzinárodného, ľudského, eh, medzinárodného humanitárneho práva. A je dôležité eh, sa tu opierať o medzinárodné dohovory a o súdne rozhodnutia. Nie je veľmi ľúto to, čo povedali konzervatívci eh, v tejto snemovni. A myslím si, že tí, ktorí sú ohrozovaní, si zaslúžujú našu podporu. Zároveň musíme e, vyšetrovať situáciu, musíme poukázať na porušenie ľudských práv a na porušovanie medzinárodného vojenského práva. Tento konflikt bol veľmi zložitý. Sú tu určité obvinenia, ktoré musia byť presné a rozhodné. Európa musí poukázať, že chce konať v tejto situácii. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz na jednu minútu pani Rís. Pán predsedajúci, cieľom tejto rozpravy nie je, aby sme tu boli ako prokurátori a súdiť niečo, čo nie sme schopní súdiť, ale našim cieľom, náš cieľ je dvojitý. Na jednej strane osvetliť, aká je zodpovednosť jedných aj druhých v Gaze a aby sme aj tak lepšie zistili, čo budeme robiť dnes aj zajtra, aby sme umožnili návrat k dialogu a ja si nemyslím, myslím, že Goldstonová správa je konštruktívnou časťou tejto budovy a je dôležité to pripomenúť, pretože e, vo, vo väčšine európskych krajín nikto túto správu nepodporil, hoci tento sudca e, tam použil e, takých veľkých obrancov ľudských práv ako Irán, Kubu, Čínu a tak ďalej. Táto správa je kontroverzná a neumožní nám urobiť krok vpred na, Izrael sa rozhodol prebrať svoju zodpovednosť demokratického štátu a osvetliť vojnu v Gaze a osvetliť svoje mm, mediálne, vojenské a diplomatické pôsobenie v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Rís. A teraz pán Albrecht. Ďakujem, pán predseda. Mňa teší, že v Európskom parlamente sa podarila takáto e, všeobecne podporená e, rezolúcia bez toho, že by sme len tu do Bruselu e, transportovali tento konflikt z Blízkeho východu. Keď chceme trvalý mier, musíme apelovať na všetkých zúčastnených, Eh, aby sa eh, nereprodukovalo to, čo nás delí, ale to spájajúce a treba podporovať rešpektovanie práv vo svete. obe strany konfliktu musia pripustiť nezávislé preskúmanie a medzinárodné spoločenstvo musí eh, zabrániť jednostrannému odsúdeniu. Musíme celkom jasne ukázať, že jednostranná demonizácia Izraelu je nevhodná. Tie sily, ktoré na tom pracujú, ktoré spochybňujú legitimitu Izraelu, musia u nás tu v Európe vypočuť si odmietnutie. Musíme posilniť tých v e, Izraeli, ktoré spolu s nami chcú byť za ľudské práva na, ľudsko, e, na, na Blízkom východe. A preto treba zdôrazňovať, že bránenie mimovládkam, e, ktoré chcú pracovať zo strany ministra zahraničných vecí Libermana napríklad, to nemôžeme pripustiť. Ďakujem. A teraz má slovo na jednu minútu pán Tanok. Správa Goldstone eh, nuž eh, zadal, zadala ju Rada pre ľudské práva OSN, ktorá je plná nepri, nepriateľov eh, Izraela, preto je jasne zaujatá. Je to jednozna, jednoznačné spochybňovať tú legitimitu. Vôbec sa tu nespomína terorizmus Hamasu a nehovorí sa tu o preskúmaní 150 e, poruš- porušení e, ľudských práv ale za kontroverznosťou tejto celej správy je ešte ľudská, ľudská tragédia, tragédia palestíncov. E, mala by tu byť mier, prosperita, mal by sa urovnať spor s Izraelom. Nesmieme zabúdať na obete na, juž, na juhu Izraelu, ktoré sú, ktoré sú pod palbou fanatikov Hamasu, ktorí vysielajú svoje smrteľné rakety my e, ako politická skupina chceme riešenie dvoch štátov, ktoré je jediným možným dlhodobým riešením konfliktu na Blízkom východe, ale správa Goldstone nás nepribližuje k takémuto riešeniu. Ďakujem. existenzrecht Israels, der Schutz seiner Bevölkerung, das Streben nach möglichst intensiver Zusammenarbeit. O Izrael a silnejš, úzka spolupráca s Izraelom pre mňa ako pre Nemca a lavičiara je to dôležitá súčasť všetkých aktivít, politických aktivít. Nemôžem akceptovať, že dlhé obdobie 1,5 milióna Izraelčanov žijú v najväčšom väzení na svete. Musíme si uvedomiť, že okolo 50 detí ktoré žijú v pásme Gazy, sa, e, sú skutočne majú obmedzované slobody a žijú v zložitej situácii. Keď sa pozrieme na situáciu v roku 2008 a keď si uvedomíme, aké je tam preľudnenie, toto všetko vedie k veľkým problémom. Preto požadujeme preš- vyšetrenie e, situácie, musíme e, prerušiť špirálu násilia. Európa nemôže pozerať niekde bokom, preto ide o to, že implementácia Gotonovej správy je úlohou Európskej únie. Ďakujem. A teraz pán Fontana na 1,5 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada pre ľudské práva OSN schválila Goldstoneovú správu a to e, väč- veľkou väčšinou, ale príliš veľa z krajín, ktoré väčšinou túto správu schválili, v nás skôr vyvoláva otázky. Je to napríklad Čína, Saudská Arábia, Pakistan. A my si kladieme otázku, keď o týchto krajinách čítame, ktoré skutočne nie sú príkladom, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, tak oni žiadajú Izrael a Hamas, aby prešetrovali porušovanie ľudských práv pri e, operácii liate olovo. My nechceme e, byť na niekoho strane. My potrebujeme vyvážený úsudok. My chceme, aby Izrael žil bezpečne vo svojich e, hraniciach. Uznávame právo na existenciu tak izraelského, ako aj palestinského štátu ale stáviame sa proti terorizmu, válk, vojne a zbraniam. Kresťanská kultúra a naše chápanie človeka a dejin nás vedú k tomu, aby sme sa snažili o to, aby sa akékoľvek násilie potrestalo. Ďakujem. A teraz má slovo pani Omen Reuten na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Už viac ako raz som e, povedala, že e, pri neznalosti minulosti, alebo keď nechceme minulosť ani len poznať, tak e, nemôžeme budovať budúcnosť. Predovšetkým, pokiaľ ide o konflikt na Blízkom východe. Pre tento platí obzvlášť. počula som množstvo kritiky, ktorá smerovala k tejto správe Goldstone. Pána Goldstona poznám ešte z obdobia, keď bol veľkým zmierovateľom a keď realizoval množstvo zisťovaní na juhu Afriky, v Juž- Juhoafrickej republike. On podľa mňa je najvhodnejšou osobou na e, zber údajov, aby sme e, mohli veci pochopiť. Bohužiaľ, pán predseda, e, vidím to, že takéto zmierenie nenastalo kvôli spôsobu, ktorým sa táto správa príjmala, viedlo, tu, viedlo to skôr k zvýšenej, k zvýšenej polarizácii. Tá správa je teraz negovaná. Izrael závery správy ignoruje, medzičasom však prostredníctvom e, e, medzičasom uznal aj to, že sa prijali chyby vo vzťahu k OSN. Na palestinskej strane sa však nestalo nič. A Kladiem si preto otázku, či v Ramala e, e, zamýšľajú vôbec nad e, nad, sa nad niečím, či by sa niečo malo v súvislosti s tou správou aj realizovať. Je tu aj zamýšľané hlasovanie v OSN a dúfam, že naša zahraničná, spoločná zahraničná politika bude ukazovať jednotu a jednoznačnosť, e, pokiaľ ide o európske stanovisko. Musíme rešpektovať práva, práva oboch strán. Keď túto jednotu v piatok budeme môcť dosiahnuť, tak ja by som, pán predseda, bola veľmi spokojná a potom by riešenie na Blízkom východe bolo naozaj v, do, v dosahu. Ďakujeme. Ďakujem. A teraz má slovo na jednu minútu pani Sehnalová. Nech sa páči, vážené kolegyne a kolegovia. Porovnávanie čísel, za ktorými sú ľudské osudy, to je veľmi e, obťažné vždy. Táto operácia Liate Olovo zanechala e, tisíce e, obetí medzi palestíncami zatiaľ, čo medzi Izraelcami ich bolo menej. Potrebujeme oveľa viacej, aby sme si vedeli urobiť názor na vinníka a určite Hlavne po roku 2006 sa z pásma gazy na civilné obyvateľstvo v Izraeli vypadlo tisícky rakiet a to z huste obývaných štvrtí a aj z verejných budov. A položme si ďalšie otázky. Ako má štát obraňovať svojich obyvateľov? Môžeme armádou bojovať proti terorizmu, ktorý zneužíva civilné obyvateľstvo a je možné zabrániť civilným obetiam. Čo urobilo medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo takémuto terorizmu? V tejto oblasti neexistujú účelovo rôzne štandardy. Odpovede na tieto otázky to je veľmi ťažká úloha pre spoločnú zahraničnú politiku EÚ. Jej cieľom by malo napomôcť dialógu, dôvere a e, udržateľnému mierovému riešeniu e, tohto konfliktu. Nezaujaté vyšetrovanie všetkých okolností, ktoré E, sprevádzali, ale aj predchádzali tento konflikt. To by mal byť krok správnym smerom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Sehnalová. A teraz na jednu minútu pán Rinaldi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, Goldstonova správa bude takým milníkom ďalšie závery z tejto správy ešte možno nedokážeme odhadnúť. My, liberálni demokrati, veľmi dbáme na vyváženosť a preto žiadame aj kompenzáciu pre civilné obete. Je potrebné, aby sa urobilo skutočné vyšetrovanie udalostí. Napríklad v januári veľa organizácií pre ľudské práva v Izraeli hovorí, že k tomu nedochádza. Zdá sa, že Izrael sa prestal inšpirovať slávnou židovskou kultúrou, ktorá je aj pri koreňoch našej kultúry. Hizbalách je po útoku Libanonu silnejší. Videli sme, že dochádza k obrovskému utrpeniu civilného obyvateľstva a preto my ako Európa musíme jasne povedať, že dnes ako v Gaze sa musíme chovať predovšetkým ako ľudia. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pani Bripols, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že správa, Goldsmanová správa jasne poukázala na to, že tak Izrael ako aj Hamas porušili ľudské práva vo vojne v pásme Gazy a OSN už viacejkrát vyzvala obidve strany, aby vykonali nezávislé vyšetrenie. Uplynulo 14 mesiacov a aj naďalej sa ignoruje táto výzva. Preto si kladiem otázku. Prečo jednoducho pripúšťame túto bestretnosť v regióne? Prečo nežiadame, aby platilo medzinárodné právo? Prečo Európska únia akceptuje tieto zločin, vojnové zločiny a tu nejde o bezpečnosť Izraelu, ide tu o hrubé porušovanie ľudských práv. To znamená, že ťažko nájsť nejaký argument na to, prečo by odporúčania tejto správy sa nemali uplatňovať. Preto vyzývam všetkých kolegov a zastupcov členských štátov, aby skutočne sledovali situáciu v regióne a to je jediná možnosť, ako je možné vybudovať mier v tomto regióne. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu pán Peter van Dalen. Goldstoneová správa je jednostranná. Izrael je tam intenzívne kritizovaný. A hovorí sa, e, že, že sa zameral na civilné ciele. Ale musíme si povedať, že Hamas zneužil tieto, tieto ciele to znamená, že Goldstone sa nezameriava na to, čo bolo vlastne bombardované a prečo. Potom je tu ďalšia vec. Nikde sa nespomína, že Hamas sa stiahol napríklad do nemocnic alebo iných civilných objektov. Goldstoneová správa obsahuje mnohé obvinenia, ale dôležité je ich vyšetriť. Izraelské orgány v tejto súvislosti zahájili iniciatívu a začali trestnoprávne šetrenie. Toto musíme skutočne oceniť, ale seba kritika na strane Hamasu zatiaľ nie je vidieť. Ďakujem pánovi Fandalenovi a teraz má slovo na jednu minútu pán Patrik Jarik, nech sa páči. Či sa nám to páči alebo nie, Goldsonová správa bola schválená valným zhromažením OSN a nevidím dôvod, prečo by dnes mali dve, e, boli dva metre, keď e, meriame medzinárodné právo. Máme medzinárodné právo a Goldstonová správa používa termín vojenský zločin, vojnový zločin, čo všetci mohli skonštatovať aj na televíznych obrazovkách. Aj izraelskí vojaci E, boli svedkami, že sa strieľalo na civilné obyvateľstvo. Za týchto podmienok EÚ a náš parlament musia vytvoriť podmienky, aby izraelská vláda rešpektovala medzinárodné právo a využila, ak je potrebné, aj sankcie na zrušenie článku 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. Tento článok hovorí, citujem, že vzťahy medzi dvomi stranami musia byť založené na rešpektovaní ľudských práv a demokracie. Je to veľmi jednoduché, stačí to len aplikovať. EÚ teda musí rozhodne vystúpiť, musí sa obrátiť na súdny dvor, ak sa nič neurobí, tak ako to hovorí Goldstonová správa. Musíme sa vyjadriť k základnej otázke, či chceme harmonický svet, kde konečne bude kráľovať spravodlivosť a mier, alebo či chceme džunglu sile a zbraní a my musíme prebrať e, zodpovednosť do našich rúk a myslieť na mier národov celého sveta. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Pán Messerschmidt na jednu minútu. Ďakujem pekne. Táto téma je veľmi smutnou históriou našej e, súčasnosti. Keď hovoríme o Gaze, nemôžeme zabudnúť na tisícky rakiet Kasam, ktoré boli vystrelené na izraelské obyvateľstva. Kto sa môže venovať tejto otázke bez toho, že by nespomenul stovky tunelov, ktoré sú vykopané medzi Gazou a Egyptom a ďalšími oblastiami, aby eh, Hamas mohol presúvať zbranie kto môže napísať správu a nezačleniť tam, že Izrael má právny systém, ktorý perfektne fungujú, funguje a e, zároveň neuvažovať, že palestínsky teroristi nie sú zodpovední za svoje akty. Odpoveď je jasná, pán Goldstone na tieto otázky neodpovedal, je to veľmi bolestivé a aj táto rozprava v EP je veľmi bolestivou aj pre celé medzinárodné spoločenstvo. Ďakujem. A teraz má slovo pán Darosa na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Keď počúvam túto rozpravu, musím povedať, je E, ťažké posúdiť, že či všetci čítali tú správu vôbec, ak e, e, Iz, Izrael neumožňuje našemu parlamentu stretnúť sa s predstaviteľmi palestínčanov, tak ťažko hovoriť o spravodlivosti. Takisto o, o, o pasovej problematike treba hovoriť, keď ide o se, suverenitu viacerý, uh, viacerých krajín. Izrael sa k nám sp, správa s opovrhnutím Takisto možno hovoriť o utrpení mnohých palestínčanov. Pokiaľ ide o fungovanie právneho štátu, to by mala byť naša reakcia na Gostinovú stranu. Takisto treba povedať, že obliehanie Gazy je trestom len pre civilné obyvateľstvo. Takisto neľudské správanie, týranie, porušenia ľudských práv Medzinárodný e, trestný tribu, tribunál a takisto kvartet by sa mal zaoberať riešením ľudských práv. Vyzývam všetky zúčastnené e, strany, aby rešpektovali ženevský dohovor a aby sa začali na národných súdoch e, stíhať páchatelia všetkých zločinov. A chcel by som ešte jednu vec popraviť. Viackrát sa tu hovorilo, pán predseda, že táto správa sa nezaoberá od e, vystreľovaním e, rakiet Hamasom, ale na strane 31 je celkom jasný popísaný dopad e, z zbraní na juž, južný Izrael zo, zo strany Hamasu. Ďakujem. A teraz má slovo pani Takula. Nech sa páči. Pán Takula. Ďakujem pekne, pán predseda my máme povinnosť dodržiavať demokraciu a ľudské práva. Toho sa musíme držať. Cieľ správy spočíval v tom vykonať nezávislé vyšetrenie, čo sa ale nepodarilo. To skonštatovali snad všetci. A to je jasné, keď si pozriete tie samotné zdroje. My musíme dbať na to, aby Kuba, Pakistán, Saudská Arábia, Eh, aby sme si uvedomili, že oni sú za tým, ale oni neuznávajú totižto tie hodnoty, ktoré my zdieľame. Kolegy, kolegovia de Kaiser a de Rosa, čo ste vyčítali? Mňa skutočne prekvapujú vaše komentáre. Musíme si uvedomiť, čo spravil Hamas a Fatah. Musíme si uvedomiť, eh, koľko životov stále, stále ich činnosti. Palestína musí nájsť určité vedenie, aby sa krajina vybudovala a nie ničila. A aby sa neničila tým, že sa, budú, že sa bude Izrael ostreľovať raketami. To, čo sa udialo, tak skutočne vidíme, že táto správa je hambou a je to hambou aj OSN. Dokonca sú tam aj ďalšie prípady, ako sú tam väznení určití vojaci a toto musíme riešiť. Ďakujem pekne a teraz pán von Orden. Myslím si, že e, priatelia Izraelu mohli spochybňovať mnohé aspekty, akým Izrael zasahoval v Gaze. Ale nie právo Izraelu brániť sa a konať proti tým, ktorí plánujú a vykonávajú akty terorizmu voči krajine je tu jasná sympatia e, k obyvateľstvu Palestíny, ale 60 rokov majú vodcov, ktorí tvrdia, že ich vedú a sú medzi nimi takí, ktorí sú profesionálni teroristi. Od začiatku sa hovorilo, že táto správa vychádza z veľmi dubioznej e, rady OSN pre ľudské práva. A to kritizuje predseda našej skupiny. Nekritizujeme OSN Myslím si, že e, vaša, vaša poznámka neišla dobrým smerom. Od začiatku bolo jasné, že to bude jednostranné odsúdenie Izraelu. Sú tu požiadavky od Izraelu, ale málo sa tu hovorí o Hamase, nič o terorizme, útokoch e, na Izrael, ale len o tzv. palestínskych ozbrojených zložkách e, ktoré sa... A takisto sa hovorí o snahe vyhnúť sa obotiam na civilistoch v, týchto, v, tomto, v tejto mnoho, správe s mnohými stranami nie sú e, žiadne pozitívne návrhy pre trvalý, trvalý mier. Je tu, je tu len retorika ľudských práv a nástroje e, Medzinárodného súdneho tribunálu sa spomínajú a takéto skres, skreslenie naozaj nerobí dobrú povesť e, organizácii spojených národov. Ďakujeme pán Ford Orden. A teraz pani Alexandra Tein. Danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Obe e, strany konfliktu tú požiadavku OSN po vierohodnom vyšetrovaní tých e, podozrení nesplnili doteraz. Je to politovania hodné, predovšetkým pokiaľ ide o izraelskú stranu, pretože akokoľvek sporná táto správa môže byť, každý štát, ktorý sa označuje za demokratický právny štát, má povinnosť takéto obvinenia podrobiť nezávislému vyšetrovaniu vnútorné vojenské vyšetrovanie izraelskej armády, ktorá je sama podozrievaná, to nepostačuje. Keď EÚ e svoje vlastné zásady rešpektovania ľudských práv a medzinárodného práva berie vážne, musí zvýšiť tlak na obe strany aj v rámci bilaterálnych vzťahov a aj jasné vyjasnenie možných porušení humanitárneho práva podľa e, právnoštátnych princípov. Musíme stíhať e, vojnových zločincov, to sa už povedalo, a prípadne sa žalobcovia Medzinárodného súdneho e, tribunálu, opierajúca o článok 12 e, zmluvy z Rímu, e, angažovať v tejto veci a nie je tu žiaden dôvod ďalej udržiavať blokovanie a obliehanie pásma gazy. Ďakujem a teraz začneme so spontánnou rozpravou Catch the Eye a hneď dám slovo ako prvý Pán Mikolášik, nech sa páči. Golsonová správa, o ktorej záverech o odporúčaniach diskutujeme, ignoruje právo Izraela na sebaobranu. Minuloročný zásah Izraela v pásme Gaze bol tvrdý a je mi osobne ľúto obeti a ich rodín. Avšak nesmieme zabúdať, že bol vyvrcholenou reakciou na dlhoročné palestínske útoky na husto osídlené oblasti Izraela nedávno hamas prehlásil že je pripravený na dialóg s medzinárodným spoločenstvom vrátane európskej únie a spojenými štátmi. dôrazne apelujem aby sme sa nepohrávali s touto myšlienkou pokiaľ hamas jednoznačne neuzná právo izraela na existenciu a nezriekne sa násilia. s ľútosťou sa pozeráme na obete tohto dlhoročného konfliktu no pre mierové rokovania je nevyhnutný spoľahlivý palestínsky partner a teda legitímny dôveryhodný a zodpovedný zástupca palestínskeho ľudu. pokiaľ sa tak nestane ďalšie stovky strán medzinárodných odporúčaní budú márne. chcem podčiarknuť aj úlohu egypta ktorý musí už končím razantne konať aby predchádzal akejkoľvek pomoci teroristom pri pašovaní zbraní cez podzemné tunely do gazy. ďakujem. Ďakujem pánovi Mikolašikovi. Ako ďalší pani Papadopoulou, nech sa páči, máte slovo. Čo sa týka Gostonovej správy, tak e, tam sa vlastne nehovorí nič, čo by nám pomohlo. Hovorí sa tam síce o porušovaní ľudských práv, ale nehovorí sa nič o pomeroch e, v pásme Gazy, o tom, aká je tam veľká chudoba. Mali sme tu už určité správy zo strany Červeného kríža, kde sa hovorilo aj o právach palestínčanov a kde sa hovorilo aj o tom, že majú nárok na humánne podmienky. A musíme poukazovať na tie útoky, ktoré vykonávajú palestinčania už 10 ročia. A výsledkom ich aktivít bol útok Izraelu, ale zároveň musíme odsúdiť aj Izrael. Čo sa týka odsúdenia Izraela a to spomínané právo na obranu, to nie je žiadne ospravedlnenie na ospravedlnenie útokov na palestínčanov. Nemôžeme postupovať oko za oko, zub za zub. To predsa nie. Zároveň nemôžeme jednoducho postupovať tak, že e, vidíme určité problémy na jednej strane a na druhej strane zase nie. To znamená, že vinníci musia byť rozhodne potrestaní. A na záver by som chcela povedať, že nesmieme tu e, za, nechať to, aby tu platilo právo silnejšieho. Ďakujem. A teraz má slovo pani Barandika Bilbao. Nech sa páči. Nech sa páči, pani Barandika Bilbao. Alebo pán. Ja sa volám Michal Teurer. Čo sa týka osobnej správy, konštatuje porušovanie ľudských práv na obidvoch stranách. 1400 obetí je, je veľmi veľa. Samozrejme, bez útok, raketových útokov na Izrael by asi nenastala takáto e, vojnová reakcia. E, keď sme skúmali situáciu na mieste, zistili sme, že situácia je skutočne zložitá. Izrael nám neolohčil situáciu pri šetrení. To, čo sa vytýka v poslednej správe, že Izrael permanentne a úmyselne útočil na civilné obyvateľstvo, to je neudržateľné. Potom je tu otázka, či zneužíval Hamas e, obyvateľstvo ako, ako štít. To je nutné tiež e, vyšetriť. Hovorilo sa o tom, že, že Izraelčania e, volali civilným obyvateľstvom a, a dali im dispozície letáky. Musíme si povedať otázku, či OSN spravil dosť v tom regióne. Musíme si povedať otázku, odkiaľ sa vlastne vystrelili tie rakety. Dokonca sa vystrelovali z blízk, blízkosti objektov, OSN. Situácia je teda zložitá, nie je vôbec jasná a v Európskom parlamente musíme poža- požadovať, aby sa splňa, dodržali ľudské práva, aby sa vytvoril mier. Ospravedlňujem sa, že som si pomýlil vaše meno, ale v každom prípade vám ďakujem za vaše vystúpenie. A teraz má slovo pani Kiel Nielsen. Izraeli práca sudcu Goldstona je diabolizovaná a zároveň násilná kampaň difamácie začala proti obrancom ľudských práv a predovšetkým nový izraelský fond nadácia, ktorá financuje hlavné organizácie na ochranu izraelských práv a predovšetkým predsednička pani Razan, bývalá poslankyňa izraelského Knesetu Eh, intelektuálka, ktorá je uznávaná ako bojovníčka za ženské práva. 13 eh, mierových organizácií sú obeťami skutočného honu na bosorky EÚ. Musí jednoznačne podporovať obrancov ľudských práv vo všetkých krajinách vrátane samozrejme Izraelu. Bestresnosť je urážkou demokratických hodnôt EÚ, musí obhajovať a e, Izrael proti a obraňovať Izrael proti jeho vlastným démonom. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Atkins, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chýba je na obidvoch stranách, ale Izrael reagoval príliš intenzívne. Súvislo správou Goldstone je respektovaný E, e, sudca a okrem toho židovského pôvodu. Samozrejme, táto správa obsahuje chyby, ale Izrael musí uznať, že opieral sa vo svojej správe na, na fakty, vypočul rozličných e, vojakov a zobral sa rozličnými organizáciami. Izrael využíval biely fosfor, to sa dokázalo. A prečo sa teda skutočne nevyšetrila tá situácia v súvislosti s tým, čo hovorili jednotliví Eh, jednotliví vojaci? PLC pripustila určité kroky zo svojej strane, ale pozrieme si, čo sa stalo v Dubaji. Vidíme tu arogantný postoj a je tu ohrozovanie slušných občanov na celom svete. Ďakujem pekne, pán Atkins. A teraz posledný rečník v rámci spontánnych rečníkov a je to pán Kanisini. Ďakujem, eh, Ďakujem pekne. Zdá sa, že to, čo je také zložité na tej diskusii, je to, že malo by to byť nezávislé šetrenie aby sa, a mali by sa skonštatovať porušenie ľudských práv. To znamená, že musí byť odsúdené kroky na obidvoch stranách. A okrem toho je dôležité, aby sa našli dôkazy a aby sa zabránilo budúcim konfliktom lebo po, potom je tu aj problém s tým, aká je stanovisko tzv. mocných krajín. E, potom je tu aj vysoká e, zastupiteľ, zast, vysoký zástupca, a čo je nová funkcia, a sú tu kroky George Michela. A vieme, že sa tu bojovalo na obidvoch stranách a podľa mňa je to možnosť pre vysokého predstaviteľa, aby pôsobil tejto oblasti, aby zabezpečil to, aby sa spravodlivo a neutrálne hodnotila situácia. Ďakujem. Ďakujem. A na záver by som rád ešte sa pán predsedajúci prerušuje, pretože tu procedurálna otázka. Nech sa páči. Rada by som sa spýtala pána Kellyho a určite by to rád vyjasnil, že zatiaľ čo strana, ktorú zastupujem v Severnom Írsku ja, je určite vo vláde, moja strana bola vž- e, úplne mierovou stranou a nestrielala a nezabíjala. Na- naopak, e, IRA, jej aj politickí predstavitelia e, to robili oveľa pravdepodobnejšie adok, eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Prebehla podľa mňa veľmi pluralitná rozprava, nie len ohľadom Goldstonovej správy ako takej, ale aj o situácii ktorá spôsobila to, že sa táto správa vypracovala. Myslím, že môžeme aj my z nášho postu zopakovať, že Goldstonová správa je odvolávkou, ako povedala aj rada, rovnako ako to povedala Európska komisia a ďakujem aj pani Georgieve za jej vystúpenie. Je to seriózna správa, je to správa, ktorá sa zdá objektívnou, je to správa, ktorá vyjadruje možnú existenciu e, vážneho porušovania ľudských práv a hovorí o porušovaní ľudských práv z viacerých strán v konflikte. A navyše táto správa hovorí, že EÚ nemôže ostať indiferentná. EÚ pred takouto správou musí objektívne, seriózne zareagovať a táto správa tiež objektívne a seriózne opisuje možnosť veľmi vážneho porušovania ľudských práv. Preto návrh, ktorý vychádza z tejto správy a že teda majú prebehnúť nezávislé a dôveryhodné trestné vyšetrovanie, tak myslíme si, že to je najlepší spôsob pardon, odpovede A myslím, že to pre nás všetkých je veľmi dôležité. My musíme na túto situáciu zareagovať a zareagovať ako celá EÚ, pretože EÚ musí brať do úvahy existenciu ľudských práv a musí brať do úvahy to, že boli vážne porušované ľudské práva v Gaze. Samozrejme, že prebehne rozprava k tejto správe aj v rámci OSN. Prebehne rozprava aj v Rade OSN pre ľudské práva. Na tomto pracuje a vyšetruje aj Medzinárodný súdny dvor. A ja si myslím, že EÚ musí mať konštruktívne, koordinované stanovisko na základe tých údajov, ktoré udáva Goldstoneová správa. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi Lópezovi Garidovi. A na záver má v mene Európskej komisie slovo pani Kristalina Georgieva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som na úvod jasne povedala, že komisia veľmi konzistentne vyjadrila svoje znepokojenie v súvislosti s humanitárnou situáciou v Gaze. Môj predchodca Louis Michel navštívil Gazu okamžite po tej operácii Liateolovo. To znamená, že mal možnosť na mieste si pozrieť situáciu, skonštatovať porušenie ľudských práv na obidvoch stranách a vyjadril sa proti týmto aktivitám. My v komisii Považujeme za veľmi dôležité to, aby dve veci boli vždy nám jasné. Poprvé je to nevyhnutnosť plného rešpektovania medzinárodného humanitárneho práva obidvomi stranami a po druhé nevyhnutnosť zabezpečiť to, aby bolo možné, aby sa poskytla humanitárna pomoc ľuďom v Gaze. od konfliktu v januári 2009 Európska únia jasne povedala, že budeme sledovať vyšetrenie v súvislosti s porušovaniami ľudských práv a komisia zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa, pošet, aby sa trestali tí, ktorí porušili medzinárodné humanitárne právo. Čo sa týka mierového procesu, dodržiavania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, toto je veľmi dôležité dnes a bude to dôležité aj v budúcnosti. Ak chce byť Európska únia dôležitým hráčom v mierovom procese, je dôležité, aby Európska únia bránila základné hodnoty vo všetkých kontextoch, aby sme boli v súlade s medzinárodným právom a dohodami konzistentne a v každej situácii pri každom probléme. A dovolte, aby som zopakovala, aj pred predsedníctvom, že spoločná línia EÚ pri Gosonovej správe bol dôležitý krok týmto smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Georgieve. Končí rozprava. Hlasovať eh, sa bude na nasledujúcom zasadnutí.